Euh, Drahí kolegovia, navrhujem, aby sme naše zasadnutie začali na čas, aby sme mohli dodržať náš časový harmonogram. Už sme aj tak trošku oneskorení a takisto treba brať do úvahy veľmi e, veľký a veľmi bohatý program, ktorý máme na dnešnú schôdzu. A hneď musím povedať, že budeme dnes hlasovať najneskôr o desiatej. A toto hlasovanie e, bude elektronickou formou, takže prosím tých poslancov, ktorí teraz nemajú so sebou svoje karty, aby si ich zaobstarali ich spolupracovníci, aby sa prišli ubezpečiť, že naozaj majú svoje karty, aby sme mohli hlasovať. Už ste videli návrh programu, dostali ste ho e-mailom a teraz je aj v písomnej podobe. Takže program je prijatý, tam nie sú pripomienky, oznámenia predsedu, tie sú takisto v písomnej e, podobe bod 2. My sme e, tieto dokumenty takisto, a teda dnes nás isto, takisto vysiela internet s veľkým medzinárodným úspechom a teda aj hlasovanie bude prenášané naživo. živo Teraz by som rád e, poblahoželal Inge Gressler k narodení nám. Inge už omládla, to je, to je 2. marca, ona každý rok mládne, takže my jej gratulujeme a rád by som ospravedlnil našich kolegov e, Šuriana Kotmanisa, ktorí nemohli byť dnes prítomní. Takže Damien Abad je pozvaný pred prezidentom Francúzskej republiky, aby sa zúčastnil veľmi dôležitého podujatia na juhu Francúzska. Takže my sme venovali hodinu rozprave k bodu 4, 5 a 6, teda k týmto bodom. To znamená rýchla prezentácia pracovného dokumentu na rozpočet 2011. Predloží ho Sidonia Jerdžejevskaja. Ďalej tu máme veľmi dôležitú tému, e, o ktorej budem, z ktorej budeme vychádzať pri príprave nášho pracovného dokumentu, je viacročný rámec na roky 2007-2013 a takisto tu bude e, prezentácia dokumentu o finančných e, rozpočtových pravidlách a príslušných nariadeniach. Predloží to Inge Grasle. Takže teraz, keď sa tak pozriem na hodiny, a na náš program, tak vidím, že tu máme náš balíček, ktorý bude riešiť komisia, potom ho dá na schválenie komisii a eh, kom, eh, rade a parlamentu, pardon, aby sa aplikovali nové rozpočtové a právne ustanovenia na základe e, aplikácie Lisabonskej zmluvy. Teraz by som dal i hneď slovo Sidónii, je tu. Sidonia, veľmi rýchlo prosím, potom Reimer a nakoniec Inge a potom budeme o tom diskutovať. Sidonia, nech sa páči. Briefly, uh, Tak len veľmi stručne, poviem niečo po anglicky, pretože pôvodne bol vypracovaný ten dokument v angličtine a bohužiaľ zatiaľ nemám polský preklad. No a ten dokument je ten eh, riadny krok v každoročnom rozpočtovom postupe, takže nie je to nič nezvyčajné. V tomto pracovnom dokumente som sa snažila zdôrazniť niektoré z bodov, ktoré predložila komisia alebo prezentovala komisia. A to je prehľad finančného plánovania na základe povinnosti medziinstitucionálnej dohody alebo z medziinstitucionálnej dohody No a čo sa týka finančného plánovania, a to poskytuje prehľad konkrétneho plánu na rok 2011. No a ja som sa rozhodla, že zdôrazním, tak ako je zvyčajne, niektoré hlavné rozpočtové riadky a opatrenia v súlade s rozpočtovými okruhmi alebo kategóriami, ale tiež hovorím o niektorých problematických veciach. Úlohou dokumentu je poskytnúť nejaký prehľad eh, rozpočtových eh, výhľadov, ale tiež je zameraný na Európsku komisiu, eh, pretože veľmi očakávam objasnenie niektorých, niektorých vecí, o ktorých v tomto dokumente píše. Tieto sa týkajú pilotných projektov, prípravných opatrení a niektorých eh, veľkých otáznikov, ktoré som identifikovala a týkajú sa hlavne pobalskej stratégie EÚ, ktorá podľa môjho názoru eh, nie je v rámci finančného plánu veľmi dobre eh, vyriešená, takže by som bola rada, keby komisia na to mohla zareagovať. Teda prečo tento prvok ešte stále tam nie je uvedený? Samozrejme, veľmi jasne z tohto finančného programu vidíte, a už teraz vieme veľmi dobre, že ten strop je veľmi tesný, že nemáme veľmi veľa manevrovacieho priestoru. No a toto finančné plánovanie veľmi jasne poukazuje na tento problém. Bohužiaľ, nemáme časť, čas prejsť všetky časti rozpočtu nejak detailne, to ani nebudem robiť. A ten dokument podľa môjho názoru hovorí za všetko, No a preto by som vás chcela, vás chcela požiadať, aby ste si ho eh, prebehli kritickým pohľadom, zdôraznili veci, ktoré považujete za dôležité a veľmi rada si vypočujem objasnenia Európskej komisie k niektorým veci, ktoré som eh, ktoré som, o ktorých som hovorila. Či už na tomto, alebo na nejakom neskôršom zasadnutí. Ďakujem pekne za pozornosť. Bien, merci. Výborne ďakujem, Sidonia, za tvoju prezentáciu rýchlu aj veľmi úplnú. Reimer, teraz dám slovo tebe. Ja, vielen Dank. No, ďakujem pekne, pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia. No, v ostatných dňoch ste dostali pracovný dokument E, revízii no, s podnadpisom, že sa ide do budúcnosti. Ja by som chcel komisiu ešte najskôr požiadať, aj tu je pán generálny riaditeľ, um, o odpoveď na nasledujúce otázky. No, situácia je taká, že včera um, bola predlož, bol predložený Lisabonský balíček s ohľadom na MFF, finančné nariadenie a nové medzi inštitút, novú medziinstitucionálnu dohodu. No a včera večer som si tiež všimol, že očividne e, sú to technické, sa jedná o technické zmeny. Na to musím jasne povedať, že to nestačí. Prispôsobenie medziinstitucionálnej dohody v prípade zmeny zmluvy má aj politický význam e, s ohľadom na to, čo sa s Lisabonskou zmluvou zmenilo v rámci politických priorít. No a rovnako som si všimol, hneď na prvý pohľad, že medziinstitucionálna dohoda dostala aj nový názov. My sme dlho o tom hovorili, no a tak sme sa dohodli na titule medziinstitucionálna dohoda o dobrom finančnom riad manažmente a finančnej disciplíne. A teraz sa to volá len jednoducho o spolupráci a rozpočtových opatreniach. Čo je za tým? Či, že či chceli zrušiť um, to staré pomenovanie, alebo či chceli e, rušiť svoje zámezky komisia, pretože sa to týka iniciatív, práva iniciatívy e, komisie. No, prepačte, ale takto sa nedá postupovať. Nuž, no, ale rád by som sa spýtal pána generálneho riaditeľa, kedy teraz na základe týchto troch návrhov bude predložená zmluva alebo správa komisie o existujúcej medziinstitucionálnej dohody, pretože prispôsobenie bez hodnotenia a vyhodnotenia dopadov to, čo sme v minulosti robili, je len ťažko možné. Už eh, po druhé, všimol som si, že sa ohľadom na kapitolu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a eh, by som sa raz pýtal, že kedy nám komisia na základe dohody o Európskej diplomatickej službe eh, predloží nejaký nový finančný výkaz, tak aby v rámci okruhu 5 aj 4 boli dobre zobrazené náklady. Zatiaľ je tam na to staré číslo, no, ktoré sme už dávno vyrokovali o spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike SZBP. No a ďalej, prakticky o všetkých viacročných programoch je jedna doložka, že sa v polovici eh, tej platnosti alebo priebehu výkoná revízia a to sa týka skutočne viacerých viacročných programov. A ako chce komisia pokračovať v tomto procese, aby, aby aj táto časť bola súčasťou programu revízií. Ja by som požiadal, pán predseda, aby komisia nás zodpovedala tieto otázky, než budem hovoriť o ďalších veciach. Ďakujem. Ďakujem, výborne, ďakujem. Výbor si poznačil vašu žiadosť, ako aj otázky Sidony. A teraz e, poprosím Inge, aby nás e, poinformovala, ak si to žela v svojom pracovnom dokumente. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi ľúto, že zase musím všetkých otravovať s touto témou, ale je to pre nás veľká príležitosť. Už od včera, včera bol predložený e, to, tie, tie, tie, tie, tie pravidlá prechodu pre nové legislatívne obdobie. A teraz by som sa snažila trochu... Ja som v dokumente zdôraznila, čo sme urobili za ostatných 5 rokov. 1.1.2007 vstúpila do platnosti nová eh, alebo posledná reforma. No a komisia v rámci nej eh, mala vyriešiť problémy, ktoré sa vytvorili alebo vystali pri poslednom finančnom nariadení. No a E, tí príjemcovia, pre ktorý, e, ktorý bolo určené, určená tá reforma, e, neboli vyriešené a preto treba prijať ďalšie, ďalšie, ďalšiu reformu zameranú na to, aby sme zlepšili finančný manažment. Nož musíme dnes vyriešiť niektoré strategické otázky a bolo by som rada, keby sa k tomu kolegové vyjadrili. Revízia, ktorá bola včera predložená, e, tá splňa želania, e, želania komisie, hlavne čo sa týka prechodných ustanovení o e, transferoch ďalej fast track pre diplomatickú službu. A to príde ešte tento mesiac. Takže keď sme, keď splníme želania rady a komisie, akej, aký tlak máme, alebo ako páko máme ešte na presadzovanie našich, našich vlastných želaní. Ja si myslím, že na rade e, sa tak dostávame na vedľajšiu kolej, kde máme šancu sa presadiť. No, ja som ich spočítala a patrí k tomu tie e, národné prehlásenia alebo národné výkazy. Takže máme iný systém zodpovednosti členských štátov pre štruktúralne fondy. Ja by som e, nechcela nasledujúcich 5 rokov viesť debaty ako tých ostatných 5 rokov. Takže sú tam určité, určité určené, určité zodpovednosti a ten systém by sme boli veľmi radi, keby bol presadený. E, je to článok 53 rozpočtového poriadku. Rajmer o tom vieš, že viackrát sme si na tom už vylamali zuby, no a Tak eh, tým sa vystavujem nebezpečenstvu, že eh, my teraz eh, dáme všetkým to, čo chcú, ale my nebudeme mať potom už príležitosť zlepšiť finančný manažment tak, aby zodpovedal našim predstavám. Bol aj skutočne zlepšený. minule eh, sa objavila blokáda rady a nedokázali sme jasne sformulovať, o čo nám ide. Ešte stále existuje eh, ten problém, že máme príliš veľa pravidel no a skúsenosti ostatných 5 rokov ukazujú, že veľa problémov vyriešime tým, že znížime e, počet pravidel. Každý fond má svoje vlastné pravidlá a potom ešte je tu e, rozpočtové, rozpočtový poriadok. Keby sme e, teda finančné pravidla fondov zapracovali do finančného poriadku a uplatňovali konzistentne, tak by sme pre všetkých súčasnených už veľa získali bez toho, aby sme museli hovoriť o, o obsahu. Takže skutočne jednoduché zníženie počtu. To by bol veľký pokrok. Aj, bohužiaľ, na to sa tak veľmi nepracuje. No a ja chápem, že ak nebudeme mať žiadne páky, ale nebudeme mať žiadny tlak, nebudeme môcť vyriešiť tieto otázky. Stratíme opäť 3-4 roky, predtým sa niečo zmení a ja si myslím, že je škoda, že strácame čas tými stále, stále tými istými otázkami. A preto by som chcela všetky vyzvať, aby sme niečo dosiahli. Množstvo možností napríklad zobrať diplomatickú službu ako takého rukojemníka. To by sa dalo urobiť. Takže otázka je, keď chceme niečo dosiahnuť, tak tentokrát máme toľko možností, ako len zriedka kedy predtým. Kde si ešte veľmi dobre, ja sa veľmi dobre pamätám na ďalšie požiadavky, o ktorých všetci hovorili, že sú dobré, a to je otázka financovania úverov na budovy. To bolo tiež zamietnuté, naše spravodajkyňa pre budovy. Predloženie ako možnosť, ale tie veci, na ktorých sa, do ktorých rada zatiaľ nešla, tak by sme mohli na ne trochu zatlačiť a aby sme dokázali presadzovať náš záujem vo finančnom manažmente. Takže to by určite pobavilo aj zástupcov na rade, tak ako sme sa bavíme my tu teraz. No, myslím, že na začiatku takéto debaty by sme skutočne nemali príliš uh, obmedzovať a okresávať naše možnosti. A tiež by som chcela požiadať o to, aby sme um, hlasovali, aby sme spolu s výborom pre kontrolu rozpočtu napísali jednu správu. na Najhoršie by bolo, keby sme mali dve rozdielne správy. Takže ja že sa porozprávam so spravodajcom, aby sme mali jednu správu, aby sme uskutočňovali spoločné zasadnutia. Myslím, že teraz máme skutočne veľkú príležitosť. A to skutočnosť, že máme tri rôzne návrhy zákonov, to prinesie dodatočnú prácu, ale keď eh, to vyriešime múdro, tak eh, tieto tri postupy, ktoré hm, ak nejako prepojíme, prinesú množstvo príležitostí. Ďakujem pekne, pán predseda. Bien, merci Inge. Ďakujem Inge. A mali by sme zároveň zjednodušiť a zredukovať množstvo pravidiel e, v rámci finančných pravidiel a v rámci právnych pravidiel a takisto zjednodušiť procedúry. Mali by sme sa pokúsiť do jednej e, správy zhrnúť tri v minulosti rozličné témy. Chcem vás upozorniť na význam práce, e, ktorú odviedla Inge ohľadne finančných nariadení to je veľmi odborná vec a my sme vlastne tou hybnou silou. A to je téma, e, kde treba pripomenúť, že napriek všetkému e, úsiliu, e, aj úsiliu Reimera, ktorý predsedal rozpočtovému výboru, máme veľké problémy v oblasti získania alebo dosiahnutia dohody s ostatnými inštitúciami a myslím si, že je mimoriadne dôležité, aby sme to dosiahli pri príležitosti zmeny zmluv. Naši traja správodajcovia veľmi rýchlo, a ja im za to ďakujem, pre, prezentovali vysoko kvalitné pracovné dokumenty. Budeme môcť s nimi pracovať. Máme tu teraz pána generálneho tajomníka pre rozpočet. Vítam ho. Eh, odzneli tu niektoré otázky na jeho adresu. Neviem, či chce na tieto otázky odpovedať už teraz, ale určite sú tu isté komentáre, ktoré mm, odznejú a možno, že on by chcel využiť túto situáciu na to, aby nám trošku v súhrne priblížil tento balíček Lisabon, na ktorom komisia práve pracuje. Nech sa páči, pán generálny tajomník. Ďakujem, pán predseda. Rád by som aj ja poďakoval za prácu e, o tejto správe, ktorú prezentovali traja spravodajcovia. Sú to veľmi užitočné dokumenty, tak pre prácu komisie, lebo umožnia čo najkonštruktívnejším spôsobom prispieť k procesu a k pracovnému procesu tohto výboru. Rád by som odpovedal na, voš, na vaše otázky a možno by som niektoré veci upresnil. Samozrejme, že my sa potom ešte k detailom môžeme v priebehu našich prác vrátiť. Najskôr by som chcel pripomenúť, že balíček, ktorý bol včera schválený v komisii a o ktorom ste už povedali, je to balíček aplikácie Lisabonu a jedine aplikácie Lisabonu. Ide tu predovšetkým o prezentáciu adaptácií ohľadne finančných predpisov a nariadení, ktoré vyplynuli z aplikácie Lisabonskej zmluvy. Ďalej tu ide o to, aby sa E, transformovali príslušné nariadenia rady, aby sa prijali aby sa aplikovali príslušné ustanovenia Lisabonskej zmluvy a takisto treba e, pripraviť novú interinstitucionálnu dohodu pre tie oblasti, ktoré nie sú pokryté nariadením e, rady a tie zostávajú, vlastne zostáva im také pružnejšie riadenie až kým teda toto nebude zapísané do rámca týchto nariadení. Takže toto e, ešte zatiaľ stále sa deje v rámci predchádzajúcej interinstitucionálnej dohody. Nechcem byť ani radikálny, ani karik- karikaturálny, ale ide tu len v podstate o transkripciu toho, o, o čo žiadala zmluva. E, chcem tým povedať, že najmä ustanovenia, ktoré sa týkajú tohto nariadenia rady, kde sú obsiahnuté tie prvky ad hoc interinstitucionálnej dohody, tak tu ide skutočne o odborné technické prispôsobenia, ktoré prebehli, boli potrebné na aplikáciu Lisabonskej zmluvy. Samozrejme, že my sa vrátime k niektorým otázkam, ktoré ležia na srdci tomuto výboru aj Európskemu parlamentu, ako náhle vám poskytneme správu, čo predpokladáme, že sa to stane v rámci interinstitucionálnej dohody. To znamená, že pri stretnutí ohľadne vyhodnotenia fungovania finančného rámca, e, čo musíme predložiť v apríli, e, pravdepodobne 28. apríla e, komisia túto správu schváli a súčasne schváli aj návrh rozpočtu na rok 2011. Samozrejme, že rovnako bude v súlade s ustanoveniami finančného nariadenia predložená aj veľmi podstatná vec, návrh komisie ohľadne revízie finančného nariadenia. Toto umožní oznámenie komisie, ktoré bude schválené v máji, pravdepodobne v druhej polovici máj. Pripravujú e, príslušné servisy e, komisie e, toto oznámenie a teraz na tom naozaj horúčkovite pracujú. Máme tu slávny dokument Budget Review, to je ten dokument, ktorý mal nekompletnú verziu a táto nekompletná e, verzia e, už bola e, v novembri minulého roku cirkulovala. Tam predseda komisie Barózo sa vyjadril, že sa predpokladá, že v období júla-september tohto roku by e, to bolo pripravené a na jeseň chystáme návrh ohľadne tolerovateľnom riziku chýb. Toto je zhruba náš kalendár a celý tento harmonogram e, určite bude mať na zreteli aj váš výbor, keď bude skúmať návrhy a dokumenty predložené komisiou. A samozrejme, že priebežne môžeme odpovedať na očakávania výboru a takisto si budeme plniť aj naše povinnosti, ktoré pre nás vyplývajú zo zmluv. Pokiaľ ide o špecifickejšie otázky, ktoré tu odzneli, rád by som povedal, že pokiaľ ide o otázku spravodajca ohľadne rozpočtu 2011 Baltické more. V súčasnosti situácia je taká, že máme tento externý balíček, tam je milión eur a aby sa tieto výdavky mohli aplikovať, je potrebné prijať príslušnú právnu bázu a rovnako bude potrebné, aby sme disponovali projektami. A pre mňa teda tu na situácia vôbec nie je jasná. Ľudia žiadajú zdroje, ktoré neexistujú a hovorí sa, že sú tu projekty. E, v tejto situácii myslím si, že existujú politické úmysly e, pripraviť projekty, ale nie som si celkom istý, či už sú tieto politické úmysly konkretizované E, prostredníctvom žiadosti adresovaným príslušným oddeleniam komisie. Takže toto sa týka generálneho riaditeľstva vonkajších vzťahov a životného prostredia a teda tieto otázky e, budeme musieť položiť im. Pán prezident, myslím si, že pokiaľ ide o ostatné otázky, tak myslím si, že prostredníctvom e, priblíženia kalendáru našej práce som odpovedal na otázky pána Begeho. A možno, že by bolo najlepšie, keby som teraz e, moje vystúpenie k týmto otázkam e, ukončil a samozrejme očakávam a som ochotný a pripravený zodpovedať ďalšie otázky, ktoré ďalej odznejú. Ďakujem, vážený pán generálny riaditeľ. Rajmen, želá si vystúpiť? Áno, chceš hneď hovoriť. Áno, nech sa páči, Rajmer. Bitte um Nachsicht, liebe Kollegen. Kolegovia, prepačte, ja som vo svojom úvodnom slove vôbec nehovoril o obsahu môjho pracovného dokumentu. To som urobil vedome, pretože som najprv chcel vedieť, aké plány má teraz najbližšie komisia. Ak som to správne pochopil, tak komisia zrejme koncom apríla pripraví správu o fungovaní existujúcej dohody medzi inštitúciami. Potom v období júl-september bude k dispozícii dokument k rozpočtovej revízii. Pán generálny riaditeľ nepovedal nič, pokiaľ ide o plány v súvislosti s tým finančným výkazom k Lisabonu či to bude v návrhu rozpočtu 2011, alebo to bude mať viacročnú perspektívu, alebo to bude presunuté na obdobie po roku 2013. K tomu nič nepovedal. A rovnako sa neviadil k otázke, ako teraz spoločne chceme riešiť uh, midterm evalu- uh, e, evaluáciu v polčase viacročných programov. Takže mňa by zaujímalo, aké odpovede môže pán generálny riaditeľ poskytnúť na tieto otázky a potom eh, budem pokračovať k môjmu dokumentu. Bien, euh, je vous, vous euh, Goran. Goran, ty chceš vystúpiť teraz, lebo Reimer by bol rád, keby mu generálny riaditeľ odpovedal. Máte nejaké dodatočné otázky? Áno, dobre, Goran, nech sa páči. Áno, áno, teraz som sa chcel spýtať, Jedna vec totiž nie je úplne jasná a to, čo komisia zamýšľa urobiť, pokiaľ ide o pôvodný účel previerky v polčase. Sidonia má dokument o finančnom programovaní a tento dokument poukazuje na to, že tu máme obrovský problém, obrovský problém pre rozpočty na 2011, 2012 a 2013. Nemáme skrátka žiadne marže, žiadne rezervy. To je evidentné. Máme tu tento návrh šiestich rôznych balíčkov. Lisabon, EAS, rozpočet 2011, finančné nariadenie, roku 2013 a tak ďalej. Ale stále ešte nie je úplne jasné, aké má zamery komisia v súvislosti s návrhom revízie v polčase vrátane revízie e, čísel na rok 2011 až 2013, revízie stropov na tieto roky. Kedy nám to predložia? Bude to nejaký spoločný návrh na roky 2011-2012, alebo akú formu to bude mať a kedy to príde, prosím? Myslím, že to musíme naozaj objasniť. Vo vypočutiach komisárov v našom výbore sme požadovali návrh v súvislosti s touto revíziou v polčase pred koncom prvého poroka 2010. To sme požadovali a ja naozaj potrebujem určité objasnenie od komisie, pokiaľ ide o ich zámery v tejto súvislosti. To je pre nás absolútne kľúčové aj pre rozpočtové konanie na tento rok. Oui, merci, Göran. Alors, il y a deux autres... Ďakujem, Göran. Ešte dvaja ďalší koordinátori požiadali o slovo, ja im ho udelím. Myslím si, že oni chcú takisto kompleto, kompletizovať otázky položené komisii Salvador. Uh... Ďakujem, pán predseda. Áno, doplnková otázka k tomu, čo povedal pán Ferm. Podľa mňa je dôležité, aby komisia bola schopná dostať záväzkom, ktoré prijala počas vypočutia. Takže naozaj nevyhnutné, aby sme mali zo strany komisie nejaké informácie o tom, ako to bude s tým návrhom revízie v polčase, lebo toto bude vplývať nielen na prípravu rozpočtu 2011, ale bude to mať vplyv aj na debatu v politických skupinách o tom, ako komisia bude chcieť financovať návrhy v rámci Európskej stratégie 2020. Takže z tohto dôvodu si myslím, že nejaké oddialovanie je absolútne nepriateľné a naozaj trvám na tom, aby komisia urýchlila prípravu týchto dokumentov, dokumentov návrhu m, mm, previerky v polčase. A ešte je tu ďalšia otázka, kedy komisia splní záväzky kedy predloží Európskemu parlamentu návrh rozpočtu pre diplomatickú službu Európskej únie. Viem, že komisia to chcela predložiť čo možno najskôr teda chcela časko predložiť návrh revidovaného finančného nariadenia. Toto je kľúčová vec pre Európsky parlament v súvislosti s diplomatickou službou. Ale v súvislosti s týmto návrhom finančného nariadenia by sme mali mať aj nejaké predbežné údaje o tom, kedy komisia predloží návrh rozpočtu. Spomínaný návrh rozpočtu. Komisia zrejme teda už je evidentné, že e, nesplnila pôvodnú lehotu koniec februára, už máme marec a stále nevieme, kedy tento návrh príde, takže e, Mňa by zaujímalo, kedy komisia pripraví takýto návrh rozpočtu pre diplomatickú službu. Ďakujem. Salvador nás to, toto, e, e pre, e, toto vystúpenie veľmi prekvapilo, lebo bolo prednesené v novej verzii Kastilčiny Helga. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa vyjadrím k rovnakej téme ako predrečníci a ešte raz pripomínam, že keď tu bol kompromis k finančnému výhľadu 2007 až 2013, vtedy tu bola jasná politická dohoda o tejto revízii v polčase, pokiaľ ide o stránku príjmov, pokiaľ ide o vlastné zdroje a hovorilo sa aj o preskúmaní strany výdavkov. Spomínate si istotne na to, čo povedal vtedajší premiér Rakúska Šusel, že keď budeme takto pokračovať, tak eh, to zle skončí, takže musíme spoločne niečo zmeniť. Ale takéhoto ducha momentálne v rade nevnímam, ale nevnímam ho bohužiaľ ani v komisii. A ja si myslím, že komisia vo vlastnom záujme musí európsku politiku pripraviť na nové výzvy. A musí byť takým určitým motorom v celej tejto otázke, pretože práve komisia má politickú iniciatívu, na ktorú potom my budeme reagovať, ktorú budeme môcť posilniť, zmeniť, ale komisia musí prísť takýmto návrhom. Už sa to malo udiať v roku 2009 teraz je chvála Bohu marec 2010, boli tu zatiaľ neoficiálne dokumenty, ale nemáme k dispozícii žiadne jasné koncep- koncep- koncepčné návrhy. Takže poprosím, urýchlite to, povedzte nám, komisia, jasne, kedy to predložíte. E, prosím, žiadne retorické triky, vyhýbanie sa odpovediam. Nie, objasnite nám to. Bude tento dokument, v akej forme, alebo to všetko preložíme až na ďalší finančný výhľad od roku 2014 a doteraz všetko zostane, alebo dovtedy všetko zostane prístarom. Ja som si včera vypočula Baroza a podľa mňa to politicky nevychádza keď chceme začať s novou politikou v prospech Európy a jej občanov, tak to samozrejme musí mať dopady aj na náš rozpočet. Takže poprosím pána riaditeľa pre rozpočet, aby sa k tomu jasne vyjadril. Merci, Helga. Ďakujem, Helga. Le... Takže pán generálny riaditeľ Vypočuli ste si vystúpenia kolegov, ktorí sú veľmi znepokojení tým, že už tu neexistuje, ďalšia rozpočtová marža. Máte nejakú ústnú maržu vyjadrovania v tomto štádiu k, k tomu, čo už komisia povedala? Merci, Pán predseda, najskôr by som chcel potvrdiť, že komisia pre, naozaj, a som to už povedal, práve prijala správu o fungovaní interinstitucionálnej dohody a sú tam aj príslušné vhodné návrhy. V tomto štádiu, keď sa ma spýtate, že či máme nejakú maržu, ja nemám žiadnu maržu, pretože o tom e, treba diskutovať v kolégiu komisárov E, sú práce, ktoré sa odvádzajú na úrovni príslušných služieb. Rozpočtová situácia je známa a teraz tu vyvstáva otázka, aké sú spôsoby, na základe ktorých môžeme reagovať na eventuálne problémy, ktoré sa vyskytnú. O tom však bude rozhodovať kolégium komisárov a ja sa k tomu nemôžem vyjadriť ale naozaj ja som vzal do úvahy to, že 28. E, a trvám na tom, že 28. apríla budete mať príslušný dokument aj s návrhom rozpočtu na rok 2011. Pokiaľ ide o revíziu programu, o ktorom sa zmienil pán Berge, samozrejme, že komisia je tejto téme e, hlboko zaangažovaná a okrem všeobecných ustanovení, ktoré sa týkajú hodnotenia a sú obsiahnuté vo finančných nariadeniach, ktorými, na základe ktorých komisia e, disponuje príslušnými nástrojmi, a ktoré používa napríklad Base Management System, e, ktorý predpokladá hodnotiace programy. Máme tu rovnako v špecifických programoch požiadavky v oblasti hodnotenia. To sú programy, ktoré boli schválené v parlamente i v rade. Tieto hodnotenia e, sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami programov, takže Komisia bude tiež rešpektovať záväzky, ktoré boli prijaté v rámci týchto programov. Pokiaľ ide o vonkajšiu službu a návrh rozpočtu. Vy dostanete v tomto štádiu, neviem kedy a či to bude v vhodnom čase, ale v čo najrýchlejšom čase dostanete návrh opravného rozpočtu, aby ste mohli vziať do úvahy dôsledky e, vytvorenia tejto služby. Komisia pracuje v úzkej spolupráci s pani Ashton na tejto téme. Myslím si, že e, už sa dosiahol veľký pokrok ako viete, komisia e, príjme po e, všeobecnej politickej rozprave o 11. marca komisia príjme návrhy o zmenách finančných nariadení, ako aj návrhy na prispôsobenie pravidiel e, v ohľadne štatútu. Toto všetko bude 11. marca. Potom opravný návrh rozpočtu by mal nasledovať v týždňoch, ktoré hneď teda prídu po e, prijatí tohto návrhu. V tomto štádiu vám nemôžem dať žiadny presný termín, pokiaľ ide o prijatie týchto opravných návrhu opravného rozpočtu, ale verte prosím, že zo strany komisie aj nám leží na srdci táto téma a chceme pokročiť veľmi rýchlo, najmä tým, že pani Ashton tiež chce, aby sme rýchlo pokročili, pretože ona potrebuje tento návrh rozpočtu, aby mohla pokročiť pri vytváraní štruktúr zahraničnej služby, ktoré sú potrebné na to, aby sme mohli čo najrychlejšie konať a aby sme mohli konať jednotne. Takže k týmto bodom um, vám môžem povedať, že komisia chce čo najskôr predložiť opravný rozpočet, eh, čo znamená, že teda hneď v tej lehote, eh, o ktorej som hovoril. A pokiaľ ide o otázku pani Tripel, pokiaľ ide o priebežnú revíziu, pokiaľ ide o správu o fungovaní interinstitucionálnej dohody, k tomu som sa už vyjadril, dátum je známy, kolégium rozhodne o orientáciách, ktoré budú prijaté na základe konštatovania ohľadne rozpočtovej situácie. No a pokiaľ ide o revíziu rozpočtu, tak e, ako viete aj na žiadosť vášho výboru vzhľadom na špecifickú situáciu komisie, e, ktorá riadila bežné záležitosti v novembri minulého roku, my, pokiaľ ide o dátum schválenia tejto správy, tak tento dátum poznáme. Predseda komisie sa nazdáva, že teda tým cieľovým hraničným termínom, a myslím si, že to bude potvrdené aj Európskou radou, teda že termín na prezentáciu tohto dokumentu by mal byť stanovený od júla. Presný dátum ešte nebol definitívne stanovený a práve z tohoto dôvodu v predchádzajúcom vystúpení som hovoril o júli alebo o septembri. Myslím si, že týmto som odpovedal na otázky, ktoré tu odzneli v tejto novej sérii vystúpení. generál. Ďakujem, vážený pán generálny, tajom, eh, generálny riaditeľ Reimer. Nech sa páči. A potom James. Also die ganze Debatte zeigt... Celá debata poukazuje na to, čo sme boli svetkom v ostatných mesiacoch, že úvahy a dohoda o midterm review zo strany rady a komisie sú interpretované úplne inak, ako sme to my vyrokovali a ako sme to my vnímali. No, všetci vieme, že tie časové, e, časové limity sú momentálne veľmi komplikované, ale teraz aj midterm evaluation teraz e, viacročný program patrí do toho balíka, pretože len na základe jasnej analýze máme jasné priority, jasnú realizáciu, to, kde to trochu škrípe, alebo kde si musíme stanoviť iné priority ako parlament predtým, e, než e, sa začneme venovať otázkam jednotlivých vrchných hraníc jednotlivých okruhov alebo nedostatočných marží. Tak ako som aj povedal, ako teraz hovoriť o zmene alebo prispôsobení medzi inštitucionálnej dohody, ako o tom rokovať, keď súčasne nie je vôbec jasné, aké budú štruktúry diplomatickej služby a ako tie rozhodnutia nám nechajú ešte nejaké voľné prostriedky, ktoré budeme musieť ešte vyjasniť, alebo ako v rámci SZBP ich budeme musieť integrovať do medziinstitucionálnej dohody. Predtým, než to nie je jasné, nemôžeme vyriešiť ani tie technické zmeny a prispôsobenia dohody. A preto, pán predseda, celkom spontánne by som chcel povedať, že ja pracovný dokument, ktorý bol dnes predložený. Ho stiahujem. Tento dokument stiahujem a navrhujem nasledovnú vec. A budúci týždeň využijem na to, aby sme sa pozovali s koordinátormi a s ďalšími kolegami, tak aby práca na návrhoch komisie k medziinstitucionálnej dohode a viacročnému rámcu začala no a koncom marca predložím niektoré návrhy a budem tie veci riešiť tak, aké, ako keby rozpočtová revízia bola, e, aby tu bolo potrebné e, integrovať do našich rokovaní. Komisia nedokáže využiť svoje iniciatívne právo, a ja už som to viackrát e, zopakoval, tak potom sa iniciatívy chopíme my na základe toho, čo je ten zdravý rozum tohto výboru. Ďakujem pekne. Bien, merci beaucoup, euh, Reimer. Ďakujem, Reimer. Za návrh, James, e, poznámku a potom uzavrieme našu rozprávu. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja teraz e, v mene mojej skupiny hovorím, pretože iní členovia tu nie sú. Len niekoľko informácií z historického hľadiska revízie z rokov revízia roku, programu roku 2000-2006 bola veľmi komplikovaná a dohody boli také dvojznačné. 2009-2010 nebol žiadne pevne stanovený, stanovený dátum pre revíziu, avšak je stanovený postup preto, čo sa týka návrhu celkovej finančnej perspektívy. A to je moja otázka či to bude v roku, polovici roku 2011, pretože už teraz sa blížime k tomuto. No a otázka, alebo prečo sa pýtam túto otázku, pretože ak návrhy Ramera Belgeho stanovisku rozpočtového výboru v poslednom parlamente o trojstupňovom prístupe a predložení finančnej perspektívy sa vôbec nehovorí o tom, čo bude, ako na tento názor reaguje tento parlament. Takže myslím, že bolo dobré položiť otázku na ústne zodpovedanie Rade komisii na lete alebo začiatkom jesene, aké sú finančné žiadosti komisie, ako vyriešime to a zmeniť náš názor, že by sme chceli predlžiť existujúcu finančnú perspektívu, pretože inak to môže zaniknúť v diskusiách najmä témy ja som povedal, to je vec, na ktorú sa musíme zamýšľať, a pretože čo skoro príde. No ešte ďakujem pekne, James. Ďakujem, James. Myslím si, že tak, ako si to navrhol, treba, aby sme zachovali túto koherenciu, ako to aj hovorili spravodajcovia a ďalší koordinátori. Naozaj je potrebné, aby rozpočtový výbor a parlament spresnil svoje postoje, najmä pokiaľ ide o kalendár, pracovný kalendár a kalendár rozhodnutí a pokiaľ ide o podstatu e, tohto budget review a takisto treba e, tie isté veci aplikovať aj na nový kalendár rozpočtu, e, revízie rozpočtu. Takže ja si myslím, že e, tento kalendár finančných perspektív s mandátom parlamentu a komisie, či teda to treba tak robiť, alebo či e, to bude tak, ako, ako o tom hovoril predchádzajúci parlament. Takže k tomu treba zaujať stanovisko. Milí kolegovia, teraz chcem poďakovať našim rečníkom. Reimer povedal, že stiahne svoj dokument, ale chce ešte niečo doložiť. Reimer. Eh, ja ešte zapoviem otázku sa. Ak sa správne pamätám, tak tie eh, tú ambicióznu revíziu a predlženie sme mali tiež v uznesení kolegu Šuriana v decembri minulého roku a hlasovali sme o tom na pléne, takže e, tým sme zaujali k tomu stanovisko. A to je tiež predmet e, debát. A bol, boli o tom intenzívne debaty tu na výbore a keď sa správne pamätám, tak sme našli určité kompromisné znenie, ale súčasne vieme, že rada a komisia s tým vôbec nesúhlasia. Aj, ale e, považujem to za správnu variantu a uvidíme, čo v roku 2011-2012 na rade sa ukáže. Ak sa bude rada tak hádať ako teraz o diplomatickej službe, tak aj tieto úvahy budú na programe a opätovne bude to zaujímavé. Ďalšia vec, komisia vo svojom návrhe o o novej medzinárodnej zmluve. Medziinstitucionálnej zmluve hovorí, že pred júlom, do júla 2004 komisia predloží návrhy novej, nového viacročného finančného rámca, takže komisii ide len o nové viacročné finančné plánovanie a nie o revíziu, ktorú žiadame my. A preto ja trvám na svojom stanovisku. Potom my sa budeme snažiť túto tému to zapojiť na základe návrhov ktoré boli predložené a naše pozmeňujúce návrhy e, prerokujeme a predložíme v rámci rokovaní. Ďakujem. Très bien. Merci. Výborne, ďakujem. Takže teraz z toho, čo tu bolo povedané a potvrdené zo strany generálneho riaditeľa, pokiaľ ide o kalendár komisie. 11. marca sa predpokladá schválenie právneho textu e, finančné nariadenie štatút e, personálu v zahraničnej službe. O niekoľko týždeň neskôr bude nasledovať opra- návrh opravného rozpočtu na financovanie tejto služby 28 apríla schválenie návrhu rozpočtu 2011 a hodnotiaca správa interinstitucionálnej dohody. V máji e, kolegium komisárom schváli e, trojročnú revíziu finančných nariadení, budget review júl, september, no a potom v októbri tu budeme mať e, tieto témy, ktorých názov je veľmi poeticky tolerovateľná miera rizika a omylov. A teraz môžeme prejsť druhej časti programu dnešného dopoludnia. Je ním hlasovanie. Prosím všetkých, najskôr koordinátorov, aby overili, že sú tu všetci poslanci, ktorí majú právo hlasovať. A takisto chcem požiadať všetkých, aby si pripravili svoje karty, pretože tu máme viac e, ako 100 e, položiek, o ktorých budeme hlasovať. Takže doš, naozaj predložené správy naozaj e, viedli k výbuchu iniciatívy a imaginácie. Žela si ešte položiť otázku? Nie. Teraz začneme E, Sidonínou správou. Máme jednu pripomienku. Ešte stále sme nedostali všetky pozmejúce návrhy v jazykoch, ktorým rozumieme. A to je skutočným problémom. A to sa týka oboch správ. Dostali sme 8.49 dnes ráno novú verziu pozmúci návrhov pre správu Helgi Trupel, niektoré však boli stále len v Nemčine a nie v angličtine. A žiadny z nich nebol vo Švedčtine. To bol problém všetkých pozmúcich návrhov Sidonie Jadržiavskej. Ja chápem ten, na, ten tlak na sekretariat výboru pre rozpočet aj pre na prekladateľov, ale je nepriateľné, keďže toto je veľmi dôležité hlasovanie, a tak ako ste povedali, sme v situácii, keď v budúcich mesiacoch simultáne súčasne budeme musieť riešiť finančné nariadenie, EEAS, rozpočet, revíziu medziinstitucionálnu dohodu a ten tlak bude skutočne obrovský. Takže musíme hovoriť a vyriešiť to, ako vyriešiť e, preklady a ostatné veci. Toto je prvá pripomienka. A potom druhá vec, správa GMES. Naša teňová spravodajkynia, ktorá je tu stále, pani Hercog, možno to vysvetlí sama, ale bolo množstvo rokovaní spolu s výborom ITRE o e, sumách, ktoré na tento projekt navrhneme. No a problémom je, že toto je oblasť, kde budeme musieť to prediskutovať a, a prepojiť to s revíziou viacročného finančného rámca Takže my navrhujeme, aby sme to odložili na ďalšie zasadnutie výboru pre rozpočet, pretože potrebujeme viac času, aby sme s výborom ITRE skoordinovali tie sumy. Takže žiadam, keďže spravodaj za to nie je, tak možno eh, by to bolo dobré z toho dôvodu. Takže ja vás žiadam, pán predseda, aby sme rozhodli o tom, či môžeme odložiť hlasovanie o správe GMES. Ďakujem, Goran. Pani Kavaľo by Potom Very much present on the... Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka odloženia správy GMES, všetci súhlasíme, že potrebujeme dodatočné financie na tento projekt, ktoré zatiaľ nie sú dostupné v rámci vlastného rozpočtu. Nie je tam dosť marží pre eh, finančné prostriedky, ktoré potrebuje, potrebuje tento projekt v rámci okruhu 1A sú veľmi malé marže. No a chápeme, že je dôležité, že v rámci diskusí o revízii to bolo zohľadnené nielen GMS, GMES, ale aj všetky nové politiky, ktoré sú našou zodpovednosťou podľa Lisabonskej zmluvy, ale súčasne sme presvedčení o tom, že by sme nemali odkladať GMES, pretože je dôležité aby to začalo okamžite e, s, s tými peniazmi, ktoré sú k dispozícii, že napísané v správe. Odloženie týchto vecí bude viesť k odsunutiu celého programu a tento program je veľmi dôležitý pre občanov, boj proti klimatickým zmenám, e, ochrana životného prostredia, prírodné katastrofy, takže nesúhlasíme ak by sme to odložili len o dva týždne kvôli ITRE, tak nič nevyriešime, pretože v priebehu dvoch týždňov nenájdeme extra po peniaze. Už teraz nie sme žiadali o maximálne peniaze v rámci tejto finančnej perspektívy, takže nezískame nič. Takže sme proti odsunutiu, aby sme mohli hlasovať dnes, tak by sme si to veľmi vážili a cenili. Ďakujem pekne. Drahí kolegovia, teraz nemáme čas na hĺbkovú diskusiu ani o, o diskusiu o kalendári. Teraz budeme hlasovať o GMES. Ja chápem, že sú tu rozličné e, názory a postoje. E, e gestorský výbor ITRE bude hlasovať 18. My máme stretnutie 17. Treba hlasovať 17. Dôležité je, aby Kobu e, hlasovalo pred ITRE. E, súhlasíte s tým, aby sme hlasovali pred ITRE, ale aby sme takisto e, vypočuli žiadosť socialistov, nebudeme hlasovať dnes. Dobre. Ďalšie žiadosti o slovo sa týkali tejto istej témy, Sidónia. Um, the... Ešte než budeme hlasovať, pán predseda, dovolte mi, aby som reagovala k tomu, čo povedal Joran. Hlasovanie plne súhlasím s ním. Bude mimoriadne zložité, vzhľadom na to, že sú tu uh, pozmeňovacie návrhy v rôznych jazykoch. Chcem vás trošku poinformovať o tom, ako to v praxi prebieha a dať aj niekoľko návrhov. Ja som dostala oficiálne preklady do angličtiny pozmeňovacích návrhov včera. Už ani nehovorím o polských prekladoch. O tom snad nemôžem už ani snívať. Áno, som trošku ironická, ale takto to vyzerá. Takže Joran hovoril o tom, aké je to problematické. Pre mňa to znamená, že musím vypravovať kompromisy, vychádzajúc z jazykových verzií, ktorým ja sama nerozumiem. Takže niektorí z vás ma priamo oslovili a povedali ste, že som vaše kompromisy nezohľadnila. Ale niektorí z vás ste boli takí inteligentní, že ste dokonca pochopili, že som to urobila preto, lebo som nerozumela vášmu pozorňovaciemu návrhu. Tak to bolo napríklad v prípade talianských kolegov a ty si potom sadli so mnou za jeden stôl a vysvetlili mi svoje pozmeňovacie návrhy. Toto je len príklad. Netýka sa to iba taliančinu, týka sa to všetkých jazykov, ktorým ja bohužiaľ nerozumiem. Takže mám dve možnosti teraz. Môžem sa naučiť po taliansky a po španielsky. Rozmýšľam nad tým, neviem, ktorý z nich si vyberiem. Ale... Áno, je tu aj podpora sekretariatu, ale toto predsa nie sú profesionálni prekladatelia, takže aj ich schopnosti a možnosti majú určité hranice. Takže je potrebné, aby som najskôr pochopila pozmeňovacie návrhy a toto tieto zohľadnila v kompromisoch. To sa nedá predsa bez oficiálnych prekladov. Takže ja si tu nehľadám nejaké výhovorky teraz, absolútne nie. Ja som sa snažila, čo bolo v mojich silách, ale podľa mňa je to vážny problém. Ja som o tom hovorila so sekretariátom. Povedali mi, že ten problém má ešte väčšie rozmery, než si ja myslím, pretože podľa našich pravidiel prekladateľské služby vôbec nemajú povinnosť prekladať naše dokumenty, pretože nesplňame lehoty neviem, koľko týždňov predtým by sme to mali predložiť, dva alebo tri, nie som si istá, ale z reality našej práce vyplýva, že takáto lehota sa nedá dodržať. Je to len niekoľko vied v našom prípade. Sú to možno dve až štvorky textu, keď sa na to pozriete. Takže tie problémy nevyplývajú z kvantity. Prečo o tom toľko hovorím. Je to preto, lebo by som bola rada, keby sa o tom dozvedeli zodpovední, kompetentní, a aby skrátka pochopili, aké dopady, zlé dopady to má na našu prácu. Že nám chýbajú preklady. Takže nie je to moja chyba, ale aj tak sa ospravedlňujem tým, ktorí ste dostali kompromisy neskoro, neskoro na to, aby ste sa nimi mohli naozaj hlbkovo zaoberať. Ja som ich pripravovala včera. Respektíve plne som ich mala pripravovať včera, lebo včera som mala k dispozícii preklady návrhov od kolegov. Takže súhlasím, od Joran, súhlasím s Joranom, že by sme si možno mohli určiť nejaké priority, ako rozpočtový výbor, alebo by sme sa mali celkovo obrátiť na prekladateľské služby, aby skrátka vo tempe svojej práce zohľadňovali tempo našej práce. Ďakujem pekne. Takže teraz by sme mali už e, prestať hovoriť o tomto probléme. Kto má nejaký zásadný problém a kto teda e, sa chce vyjadriť v tom, aby sme si stanovili vlastný e, kalendár v lehotách, e, ktoré si stanovia samotní E, samotní spravodajcovia, pretože čím viac oneskorenia, tým viac budeme blokovaní. Teraz začneme hlasovať. Pripomínam, že EPP má právo na 16 hlasov, 16 členov EPP je tu, vrátane mňa. To znamená, že ak tu bude nejaký 17. člen, tak nebudem hlasovať, ale upozornite ma, SD má právo na 11 hlasov, ALDE 5, e, libera, e, tre, traja a konzervatívci 4, pani Karváľu. Ďakujem, pán predseda. Prepačte, dovolte mi ešte raz sa vráti ku GMES. Prosím vás, ako sme sa rozhodli teda rozhodnutie prijalo a padlo, ale neviem, či to je dobré, keď budeme hlasovať jeden deň pred ITRE. V tomto prípade e, stratíme vyjednávacie možnosti. Tak nemôžeme mať možnosť ešte presadzovať naše stanovisko. Keby sme hlasovali dnes, bolo by to lepšie, než iba jeden deň pred hlasovaním v ITRE, ale samozrejme rozhodnutie je na vás. Bon, merci, madame. Non, je, je comprends. Ďakujem, rozumiem. E, my sme prijali rozhodnutie, už sa k tomu nebudeme vrácať. Dôležité je, že e, v rokovaniach ITRE, to je na spravodajca, pán Abad, ktorý bude poverený rokovaniami. A teraz začneme hlasovať. Pán Alvaro, veľmi stručne. Frage. Ide mi o jednu otázku na základe lehu, ktoré bolo potrebné zadržať. Posledné verzie hlasovacích zaznamov sme dostali ešte včera večer a vzhľadom na toto sme nemali možnosť predkladať pozmaňovacie návrhy ústne alebo žiadať o hlasovania po častiach. My ako skupina máme dva body, kde by sme radi prišli s takýmto návrhom. Chcem to len takto avizovať, aby to bolo zohľadnené počas hlasovania. Môžem vám kľudne povedať, čoho sa to týka, ale neviem, aký bude ten postup. Samozrejme, že sú tu lehoty, lehoty na uh, hlasovanie po častiach, na ústne návrhy a mňa by zaujímalo, či to všetko teraz rešpektujeme tieto lehoty, alebo či budeme trošku flexibilnejší. <laughs> Drahý priateľ, neobávajte sa, ja budem flexibilný. Budem flexibilný a mne ide o to, aby rozhodnutie, ktoré bude prijímať rozpočtový výbor, bolo, e, vychádzalo zo znalosti veci, aby boli rešpektované politické kritéria. Nariadenie je tu na to, aby pomohlo politike. My budeme rešpektovať nariadenie a ak sa nazdávame z dôvodov lehoty alebo z iných dôvodov, že v istej situácii budeme potrebovať flexibilnejšiu interpretáciu nariadenia, aby sme dosiahli politické ciele, pokúsime sa o to. Takže okrem týchto uistení o flexibilite vám chcem navrhnúť, aby sme začali teda správou Helgy, lebo to je správa, ktorá, ku ktorej je trochu menej pozmenujúcich návrhov ako e, k správe Sidónie. Pripravte si prosím vaše hlasovacie zoznamy a najmä vaše hlasovacie karty. No a teraz... Comment il n'a Le PPE n'a pas de liste de vote EPP e hovorí, že nemá... Hla, nemôže hlasovať. Eh ben, le, le, le PPE... EPP má lídra, ktorý by mal preukázať eh, svoje vodcovstvo. Teraz sa to distribuje dobre, Helga. No tutte avec ça. Bah, Oui. Bon, d'accord. Bon, ça y est, le PPE est en état de voter. EPP je už v stave hlasovať, výborne. No. Začneme pozmeňujúcim návrhom 1 Juty Haug. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem proti. Ďakujem. Schválené. Pozmenujúci návrh 2, pán Vogan. Vogal. To je po paragrafe 4. Spravodajca za, kto je za, ďakujem, proti, schválené. A teraz ideme elektronicky hlasovať. Trojka, pozmenujúci návrh 3. Fernández a Gariga s ústnym pozmenujúcim návrhom spravodajcu. Ide tam o pridanie. Áno, dobre. Kto je za? Ďakujem. Proti? Socialisti, ich je menšina, schválené. 3 pozmenujúce návrhy k 5, kompromisný návrh číslo 1, ktorý nahradí pozmenujúci návrh číslo 4 pána Haglunda. Kto je za kompromisný návrh? Ďakujem proti. Nikto. Zdržali sa schválený. Štvorka odpada a Mm, ale neruší šestku. Máme tu šestku, pani Vertman, spravodajkňa je za, kto je za, proti. Nikto, zdržali sa, schválený. Peťka pána Portaša, e, Spravodajcovi sa nepáči, za pán Portaš. A ešte kto si proti, všetci ostatní. Nemáte šťastie, pán Portáš, zamieta sa. Sedmička Vogan a Ferm Spravodajca je nie je za. Kto je za? Socialisti a pani. Kto je proti? Väčšina. Zamieta sa. Sedmička. Fernández Gariga s ústnym pozmenujúcim návrhom. Spravodajca je za. Pardon. a ospravedlňuje sa. Pán predseda zabudol na osmičku, pán Portaš tento raz je spravodajca za kto je za. Väčšina proti, menšina, zdržali sa schválený, brávo pán Portaš, môžete sa utešiť. Ďalej tu máme pozmenujúci návrh s málojím dodatkom. Spravodajca je za, kto je za, väčšina proti, menšina, zdržali sa, schválený. Máme tu teraz eh, pozmenujúci návrh 10, pán Vogan, pardon. Eh, eh, K návrhu 10, pán predseda, mám pocit, že spravodajkyňa chcela hlasovanie po častiach, pretože nesúhlasí s poslednou vetou. Toto je skôr jazyková otázka a naša skupina by samozrejme chcela informovať občanov, a situáciu by sa dalo podľa mňa objasniť, keby sme match off odtiaľ stiahli. To by mohol byť kompromis, ktorý dúfam príjme spravodajkyňa. Ďakujem, čo si o tom myslí spravodajkyňa. Súhlasí? Dobre. Takže teraz... Áno. Jurán tiež. Dám hlasovať celý pozmenujúci návrh takto pozmenený so súhlasom spravodajcu, kto je za. Ďakujem proti. Zdržali sa schválení. Ďakujem, pán Vogan. Jedenástka, pán Vogan. Spravodajca za, kto je za. Ďakujem proti. Barbara je proti. No, nie, nie, Barbara má problém s pánom Voganom, to je jasné. Dobre. Takže je schválený napriek opozícii, frenetickej opozícii Barbary. Dvanástka pán Maňka, spravodajca proti. Kto je za 12? a budeme hlasovať elektronicky. Je demande des instructions à mon groupe. Žiada mi o inštrukcie pre našu skupinu. Naša skupina je za, dobre. Takže všetci sú za, okrem spravodajcu. Dobre. Otváram hlasovanie, zatváram hlasovanie. Zatvorené, uzatvorené hlasovanie. 7 za 6 proti. Pán Maňka je spokojný. Máme ďalej 13 to, tam máme kompromisný návrh číslo 2. Kto je za kompromis číslo 2? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržali sa väčšina. Trináctka je nahradená kompromisom. Opäť je tu pán Vogan. Nazdávame sa, že pán Vogan je pokrytý kompromisom číslo 2. Áno, on to pochopil, takto je spokojný. 15. Máme kompromis číslo 3, navrhnutý spravodajkyňou, kto je za. Ďakujem, proti, zdržali sa, schválený. za 15. A zároveň pokrýva aj 16. Áno, to je Fernando Zigariga. Gariga 17. Pán Portaž, tento raz spravodajkyňa nie je za. Kto je za? Aha, dobre, hlasujeme elektronicky, otvárame hlasovanie. APP, EPP mi dá inštrukcie, uzatváram, čo hovorí náš hlasovací stroj, zamietnuté 23 hlasmi. 18 pani Chcem požiadať o hlasovanie po častiach pre 18, pretože to, čo sme predložili neskôr, to by sa malo použiť aj teraz. Dodatok pána Portáša, Underlies Especially, až po Which is already stretched, to budeme hlasovať oddelenie a od Considers that the March presentation až po Three places of work, že toto budeme hlasovať v druhej časti. Tout le monde a compris. Pochopili ste. Takže e, to odstrihneme od which is already stretch. Spravodajca, aké je vaše stanovisko k prvej časti? Proti. Kto je za pozmenujúci návrh? Za prvú časť. Kto je proti? Prvá časť zamietnutá, druhá časť správodajca za, nie, proti, tiež proti, dobre. Pán Fernández. Merci. E... Ďakujem. Cieľom je zachovať prvú časť a stiahnuť. My sme proti druhej časti, ktorú treba stiahnuť a za poslednú časť. Je parle de l'amendement original. Ja vychádzam z pôvodného pozmenujúceho návrhu. Alors, un moment de clarification. L'amendement... Malé vyjasnenie. Pozmenujúci návrh pána e, Portaša nemá nahradiť odstavec 11, ale dodať. Pardon, pardon, sa, ospravedlňuje sa pán predseda, pán Portaš. Vy ste chceli nahradiť odsek 11 e, pozmeňujúcim návrhom 18. Požiadalo sa o hlasovanie po častiach. Prvá časť zamietnutá, A teraz potrebujeme mať druhú časť. Pán predseda, podľa mňa musíme hlasovať ešte raz, pretože podľa môjho výkladu EPP nehlasovalo, ako pôvodne avizovalo. Bon, Inge, est-ce que Inge, je Helgina interpretácia správna, pán predseda? Ja som si myslela, že my sme hlasovali iba o dodatku pána Portáša a nie o originálnom texte, ale iba o E, dodatku. V dodatku sme proti prvej časti dodatku, ale mám pocit, že z druhou časti dodatku, čo je vlastne pôvodný text, takže Takže to je všetko. Je comprends, excusez-moi. Prepačte, ja to chápem a pán Portaž je tu váš pozmeňujúci návrh nie je dodatok, ale vy chcete nahradiť, zrušiť Dobre. Takže inak povedané, ak my odmietneme celý pozmeňujúci návrh pána Portaša, tak sa príjme jedenástka.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 Alors, recommençons. Moi, je... Takže začneme znovu. Ja nič, nič nechápem, ničomu nerozumiem, ale budeme teraz hlasovať. Rozhoď, rozlož, rozdelíme na dve časti toto a budeme hlasovať. Ja to neviem, ale ak to viete, tak v poriadku. Áno, pán Fernández. To je ľahké, ak si zoberieme pôvodný text potom, ako treba, čo treba robiť, ako e, e, urobiť zadosť e, predpisom, ale s prvou časťou súhlasíme, druhú časť chceme zrušiť a s tretou časťou súhlasíme. Samozrejme, že ak budeme hovoriť potom o pozmenujúcom e, návrhu Portašovi, musíme to robiť naopak, ako to, čo chceme urobiť o pôvodnom texte. No. Bon. Alors voilà ce que je vous propose. Dobre, takže ja teraz mám návrh. Ach, neuveriteľná história. Je tu veľa Portugalcov v tejto histórii. Takže preložme to do polštiny. Najskôr dám hlasovať o pozmenujúcom návrhu pána Portaša, a ktorý chce zrušiť celú druhú časť vety. Áno, áno. Ale na split sa pozrieme potom. Kto je za pozmeňujúci návrh pána Portaša bez split vote? Spravodajca je proti. Kto je proti? Všetci ostatní. Takže v tejto chvíli má, máme druhé riešenie, v rámci ktorého budeme hlasovať o prvej časti nie celé, o celom portašovom pozmeňujúcom návrhu, ale o polovici druhej vety. A teda teraz budeme robiť hlasovanie po častiach o oceku. Čiže inak povedané, ja navrhujem split vote o texte. Kto chce, aby tento text bol zapracovaný do nášho uznesenia? Aby to zostalo v uznesení kto chce, aby tento text zostal v uznesení. Aby zostal. Elektronické hlasovanie otváram. Ja chápem, že EPP bude chcieť tento e, text zrušiť, ale ostatní ho chcú zachovať. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Napätie. 18.18. 18. Čiže, čiže v tomto prípade pôvodný text a nie pozmenujúci návrh. Pôvodný text je schválený. Deuxième. A teraz druh, druhá a posledná časť. kto chce zachovať tento text. Všetci predpokladám. Áno. Kto je proti? Nikto. Nikto sa nezdržal. Takže po všetkých týchto <laughs> peripetiách sme zachovali odsek 11, ako ho bol pôvodne navrhnutý. Transpirons. Alors, ça c'était l'amendement... Takže toto bola osemnáctka. Teraz pozmenujúci návrh 19. Druhá časť 19 je obsiahnutá v 18, ak je schválená, to je schválené. Pardon, dobre. Takže 19. Hlasujeme správodajca, za, kto je za. 19. Dobre. Opätovne elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci ste odhlasovali. Uzatváram hlasovanie. 19 za 15 proti schválený. 20. Inge, Grasle. 18. nebola schválená, neodpada. Máme tu hlasovanie po častiach. Poprvé and or Strasbourg, to je prvá časť Inge, že ja chcem tento pozmenujúci návrh stiahnuť, takže je stiahnutý, ďakujeme nebudeme hlasovať o hygie, ručnej hygiene. A teraz 21. Fernández a Gariga, Iberský pozmenujúci návrh, spravodajca za, EPP za, ostatní sa pripájajú schválený. 22. Bavorský pozmenujúci návrh, spravodajca za, ostatní sú za, niekto je proti, nie schválený. Gratulujeme. Pán Voga, ktorý je veľmi aktívny, 23, e, takisto spravodajca za, aj EPP je za, iné skupiny ďakujem, schválený. Teraz e, pán portáš odpadá, ale neodpadá 25, ktorú predložil. Spravodajca nie je za, kto je za? Ďakujem proti, väčšina, zamieta sa. 26. Fernándeža Gariga, spravodajca je za, ak to bude ako doplnok. Pán Fernández, ďakujem. Mám ústavný pozmenujúci návrh, aby sme nahradili pôvodný text, kde sa hovorí, Už sa mrka vypnúť, aby to bolo počuť. To, čo hovorí on. <laughs> and uh, uh, Ed and a professional staff policy. Au final, on a the efficient management resources and a professional staff policy. Oui, c'est ça. C'est ce que j'interprétais un peu rapide. Takže to je doplnok, nie je to nahradenie. Vy ste obohatili tento text Spravodajca je za, kto je za tento pozmenujúci návrh, takto ústne pozmenený. Ďakujem proti, ďakujem schválený. 27. To je opäť hlasovanie po častiach. Na jednej časti máme Cost and Energy Efficient Building Policy. To je prvá časť. Spravodajca za. Kto je za? Ďakujem. Väčšina, kto je proti, ďakujem. Potom tu máme druhú časť. Teraz je tu napätie, lebo EPP má free vote. Nie je proti, dobre. Elektronicky hlasujeme. Et le e est EPP je proti. Pour. Ale ostatní majú právo byť za. Uzatvárame hlasovanie. 17 proti 15. Dobre, prejdeme k 28. Inge a podporuje ju aj Helga, kto je za. Kto je za? E, vyjadrite svoje načenie, kto je proti. Väčšina je za. Inge vyhrala. 29. pán Vogan, on ho stiahol. 30. pán Vogan bude nahradený kompromisom číslo 4. Kto je za? Kto je za kompromis 4? Ďakujem. Proti? Nikto. Takže nahrádza odsek pardon, pozmenujúci návrh 30 a pokrýva viacero pozmenujúcich návrhov, ktoré 31 Prvá veta je pokrytá predchádzajúcim odsekom, druhá veta, druhá časť je pokrytá hlasovaním o kompromise číslo 4 a teda budeme hlasovať len o poslednej časti House of European History, správodajca za, kto je proti. Prečo sa tomu Salvadoru smieva? Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal? Nikto. Sa Salvador sa smeje, takže sme, je to schválené so smiechom. 32 Juta, správodajca nie je za. Kto je za 32? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Nie je veľa hlasujúcich, zdržali sa. Väčšina je proti. Mám pocit, že je väčšina proti, iba socialisti hlasovali za. 33 Trojka pán Maňka nahrádza ho kompromis číslo 5. Kto je za kompromis číslo 5? Socialisti nie sú za. Kto je proti? Socialisti. Vás je menšina, ľutujem. Schválený. 34. Maňka, spravodajca proti. Kto je za 34? Máme stále socialistický blok, kto je proti. Všetci, čo nie sú socialisti, teda zamieta sa. 35 pani Holmajer je pokrytá kompromisom číslo 4. Takže teraz dávam hlasovať tak, o takto e, pozmenenom návrhu, kto je za, kto je proti. Zdržali sa schválení a my blahoželáme Helge a ďakujem kolegom za efektívne účinné hlasovanie. A teraz môžeme prejsť k správe Sidonie Elžbiety Jenševskej. Máme 200 pozmenujúcich návrhov. Nie 118, dobre 118. Je tu návrh nejaký z tvojej strany, Sidonia, aby sme hlasovali najskôr o kompromisoch? A blok? Nie, nie, nie. Po jednom. To teda znamená, že dám najskôr hlasovať o všetkých kompromisných návrhoch, nie v poradí, ako, e, ako budú nasledovať, ale... Oui, dans l'ordre alphabétique. Áno, samozrejme v abecednom poradí, ale začnem A, potom B a potom sa vrátime k tým ostatným bodom. To je váš návrh. Áno, všetci ste to pochopili. Všetci máte text kompromisných návrhov v jazyku, ktorý, ste dost, ktorý rozumiete, ktorému rozumiete. Ak potrebujete nejaké vysvetlenia, tak eh, k ním príde. Začneme kompromisom A. Nie, Goran. Prepačte, že narúšam hneď na začiatku hlasovanie, ale toto je kompromisný návrh, kde sa zaoberáme otázkami, o ktorých sme už hovorili, keď sme hovorili s komisiou o správe Reimera Begeho. Ja by som chcel požiadať spravodajcu, či môžeme tam zaradiť objasnenie o časovom pláne, pretože tu žiadame o návrh o revíziu. Takže ja by som tam chcel doplniť vetu. A vyzvať na návrh do konca prvého pol roka 2010. To je môj návrh. Takže to je vlastne... Je to návrh na ústny pozmeňujúci návrh pre spravodajcov, s ktorým sa vodajca súhlasí. Merci, Goran. Ďakujem, Goran. Ďakujem, Sidónia. Takže ja dám teraz hlasovať o kompromise veľké A s týmito upresneniami kalendáru ohľadne prvého pol roka. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Schválený. Teraz prejdeme ku kompromisu B, spravodajcu. Kto je za? Nie, pardon. Pán Alvaro. Um- Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hovoril na úvod o tej flexibilite, o potrebe flexibility pre ústne návrhy. Poprvé myslím, že ide o jazykovú chybu. V anglickej verzii chyba podľa mňa slovičko which medzi ability a is, ale toto je otázka, ktorá sa dá lingvisticky poriešiť. Ale rád by som tam niečo doplniť po points out that use and education. Tamto and education chcem doplniť. Teda, že mladosť ako taká, youth, nie je hodnota sama o sebe, ale že rozhodujúcim faktorom je vzdelávanie education. Takže chcem tam pridať and education po slove use. Eh, madame le rapporteur. Pani spravodajkyňa. This, if I understood correctly, refers to... Ak som to správne pochopila, tak toto je o, o druhej zmienke o mládeži v kompromise B. Ak je to tak, tak súhlasím, ale nie v tom prvom prípade. Pretože to by znelo potom, pripomína, že investícia do mládeže a vzdelávania znamená investícia do dneška a do budúcnosti. S tým súhlasím. Oui, youth and education. Áno, youth and education. Áno. A Alvaro hovorí, že mladosť nie je hodnota sama o sebe. Pán Alvaro to hovorí, lebo je mladý. Je souhaite que vous le Ja by som vám želala, aby ste to mohli hovoriť veľmi dlho. Bien. Bon, alors, avec ces précisions... Takže teraz s týmito dôležitými spresneniami, za ktoré ďakujeme, kto je za kompromisný návrh veľké B. Kto je proti, zdržali sa schválené jednomyselne, kompromis veľké C, nikto nechce vystúpiť, žiadne ústne pozmenenia za, kto je proti, zdržali sa. Ďakujem. Pozme- kompromis D, spravodajcu. Je tu žiadosť o slovo od Jorana. Eh. Ja by som sa chcel spýtať, že keď eh, tam hovoríme o... Takže... To je na neskôr. Donc, sur le... Takže pokiaľ ide o veľké D, kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz prejdeme ku kompromisu E. Sidonia. Important. Ja mám jednu pripomienku ku kompromisu E a totiž k pozmeňujúcemu návrhu 2007, ktorý nie je súčasťou tohto kompromisu. No a preto budeme musieť o ňom hlasovať, keď budeme hlasovať o jednotlivých pozmeňovákoch. Ďakujeme za spresnenie, Sidónia žiadna zmena eh, v texte kompromisu E, ale treba vedieť, že tento kompromis neberie do úvahy 27. Ostatné áno, ale 27. niekto je za. EPP má unavenú ruku, kto je proti. Zdržali sa. Schválený. Teraz kompromis F Tam sú nejaké nedobré úmysly. Pán Alvaro chce vystúpiť. Ďakujem veľmi pekne. Ide o to, že žia tam oddelené hlasovanie alebo hlasovanie po častiach. Totiž eh, tá časť, ktorá bola z, z druhej časti zmenená, more substance a potom special in the field of climate change, environment and social policies bude vyškrtnutý, takže pôvodný text v druhom uh, odseku si v podstate ponecháme. Donc vous demandez un split vote. Dáte hlasovanie po častiach, pričom sa má odlíšiť prvá časť, ktorá neberie do úvahy climate change, a druhú časť, ktorá berie do úvahy vetu o klimatických zmenách. Tak? Nie, nie, ľutujem. Nie, je to len tá druhá zmena. To sa týka Environment Social Policies. Celá táto časť bude vyňatá tak, aby to pôvodné znenie, ten pôvodný návrh, tak ako je uvedené v texte, with substance and resources bol zachovaný bez špecializovania, pretože eh, ja neviem, či by sme sa mali púšťať do diskusie kde budeme hovoriť, čo je dôležité a čo je dôležitejšie. Bien, bon. Dobre, takže James. Euh, Pán predseda, ja chcem navrhnúť, aby sme hlasovali o 43 a 44, pretože ja budem hlasovať proti. Ja súhlasím s pánom Alvarom. Euh, Lebo to, čo hovorí pôvodný text 43, tak to je presne to, čo hovorí o roku 2020, to je jasné. Takže je jednoduchšie stiahnuť kompromis F a hlasovať o 43 a 44? Nie. Sidonia. Povedzte nám, ako si želáte hlasovať. Ja navrhujem, aby sme nehlasovali o kompromisnom návrhu. Ja by som súhlasila s hlasovaním po častiach kompromisnom návrhu, ale nechcem sa vzdať celého návrhu kompromisného, pretože obsahuje časti z pozmeňujúcich návrhov, ktoré nie sú ani z mojej skupiny. Takže teraz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 Zastavíme sa no. pred druhou časťou Most Substancy. Takže o tejto časti pozmenujúceho kompromisného pozmenujúceho návrhu, kto je za? Aha, kto je proti? Takže treba hlasovať elektronicky, ľutujem. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali, uzatváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, čo hovorí stroj. 19 za, 13 proti. Takže táto časť je prijatá. Druhá časť. Especially in the field of climate change, environment and social policies. So, que, uh... To si neželá pán Alvaro. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je za druhú časť? Kto je proti? liberáli a konzervatívci, je ich menšina, schváľuje sa. A teraz prejdeme ku kompromisu G spravodajkyne. Kto je za? Spravodajkyňa chce vystúpiť. Thank you. I have a, a comment. Ďakujem pekne, ja mám jednu pripomienku alebo ústne pozmeňujúci návrh ku kompromisu G. To je môj prvý ústny návrh a totiž kvôli tomu, niečo sa stalo v kancelárii, no a to boli elementy socialistov z pôvodného návrhu, ktoré som si nevšimla, a totiž, že odstranili slovo traditional. To som si nevšimol, pretože to nebolo v dokumente zdôraznené. Takže v tejto situácii navrhujem, aby sme traditional nahladili slovom fundamental, Máte to aj na papieri. No a druhý ústny pozmeňujúci návrh, to je tretí riadok. Áno, v treťom riadku je to napísané. Bude to nahľadne slovom fundamental. A ďalej chcem doplniť do kompromisu, kde tiež po slova horizontal character, horizontálny charakter doplniť nasledujúce zohráva centrálnu úlohu v pláne ekonomického obnovy Európy. Koniec. Merci, monsieur Alvaro. Ďakujem, pán Alvaro. It... Ďakujem pekne, ja to chcem len uh, uľahčiť. Moja skupina je za G, avšak máme tu jeden problém. Ak to môžeme vyriešiť ústnym pozmeňujúcim návrhom, chceme vymazať slova Common Agriculture pretože ja viem, že pre niektorých je to veľmi e, závažné, ale pre peniaze e, z polnohospodárstva používame na Galileo, na širokopasmové pripojenie a tak ďalej. Takže to je môj návrh. Ak by sme odstránili End Common Agriculture, tak by sme podporili ten kompromis. Inak budeme musieť hlasovať proti. Už ten význam je v tom, že including agriculture, pretože vrátanie agriculture bolo predložené v niekoľko, vo viacerých návrhoch. Takže nemôžem súhlasiť s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom. Dobre, takže nebudeme mať hlasovanie po častiach, každý si dostojí svojej zodpovednosti a teda stiahneme dám hlasovať o ústnych pozmeňujúcich návrhoch pani Sidónie a nahradenie traditional uh, fundamental. Kto je za tento kompromisný návrh? G, ktorý bol takto pozmenený. Ďakujem. Kto je proti? Liberáli sú proti z uvedených dôvodov. Pardon a spravodajca tiež. Libero, liberáli, zelení aj GUE z dôvodov, ktoré vysvetlil spoločný hovorca pán Alvaro všetkých týchto troch skupín. Kompromis H a tam Joran má komentár. Ja som tu mal ústny pozmeňujúci návrh. Keďže to je vesmírna politika, Myslím, že je dôležité vysvetliť, že politika pre vesmír nie je len o vysielaní rakiet alebo kozmonautov na mesiac, ale význam GMES spočíva tiež v environmentálnej oblasti, takže my chceme doplniť po slovách technological, tiež environmental to promote European scientific, technological and environmental progress. No a dúfam, že s tým spravodajky nebude súhlasiť. To je skutočne politicky dôležitá poznámka. Dúfam, že bude tým spravodajkyňa nadšená týmto prídavkom. He Helga súhlasí. Áno, pardon. Ja som si zmielil spravodajcov. Sidonia. je za a Helga bude smutná. Áno, ja to podporujem. Až... To je za takto vylepšený kompromis H. Ďakujem. Proti. Nikto. Všetci sú za životné prostredie. Schválený pozmenujúci návrh. Vy ste sa zdržali? Á, pardon. Ja by som sa chcela zdržať. Ja by som sa chcela zdržať, ale ste sa na to nespýtali. My, efektívne. Áno, vy ste sa chceli zdržať a ja som na to zabudol, ospravedlňujem sa. Poznamenali sme si, že myšlienka, že vesmírna politika môže poslúžiť životnému prostrediu, zelení neprijali. Kompromis I. Nikto nežiada o slovo. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Jedna. Jedno zdržanie sa pán Portaš. Následne máme kompromis J, ktorý je taký trochu komplikovaný. Je tu žiadosť o hlasovanie po častiach. Prvá časť? Nie, pomýlil som sa. Sidonia. I have been informed... Uh, Bola som informovaná zhruba pred 30 minútami, že pán Godmanis by chcel stiahnuť svoj pozmeňujúci návrh 66. A to vedie k tomu, že jeden, jedna z fráz alebo z viet z jeho pozmeňujúceho návrhu odpadá, ktorá bola v kompromise J. A prečítam túto vetu, ktorá odpadá. 4.5 billion from ESF and ERDF for the years 2006-2007 were not taken up by the member states and calls on the Commission to work closely um, member states. That, that is the stop. So that was actually in fact... Takže to bolo to bola druhá časť toho oddelného hlasovania. A preto nebudeme hlasovať o druhej časti, pretože tá bola v podstate stiahnutá, zrušená. Speed To znamená, že už tu nemáme hlasovanie po častiach? Druhá časť, časť odpadá, pretože E, to je súčasťou pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol stiahnutý. Čiže my hlasujeme iba raz o tomto kompromise J, e, ktorý už vlastne predstavuje len tú prvú časť. Kto je za? Áno? Proti? Zdržali sa? A je rozhodnuté. Teraz tu máme kompromis K. Nikto nežiadal slovo, kto je za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis L. Nikto nežiadal slovo, kto je za. Proti. Helga je proti. Aj pán Portaž. Zdržali sa. Schválený. Kompromis M. Nikto nežiada o slovo, kto je za. Ďakujem proti. Pán Portaž. Zdržali sa. Nikto. Schválený. Kompromis N. Kto je za? Ďakujem proti. Nikto. Zdržali sa. Schválený. Kompromis O. Nikto nežiada o slovo, kto je za. Ďakujem proti Niekto? Zdržali sa? Schválený. Kompromis P. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja. Zdržali sa? Jedno zdržanie. Schválený. Už viac kompromisov nemáme. Ďakujem. teraz môžeme prejsť k ostatným pozmenujúcim návrhom, ktoré neboli zrušené kompromismi. Pozmeňujúci návrh 1, Juta Hawk, to je dodatok k odstavcu 1, spravodajca za kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Dvojka, trojka odpadajú, lebo tu máme kompromis. Štvorka, pani Balsania Göran, Spravodajca proti. Kto je za? Áno. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Štvorka. Uzatváram hlasovanie. 19 proti zamietnutý. Peťka, pani Vertman, spravodajca proti, kto je za? Hlasujeme elektronicky. Le vote est ouvert. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Výsledok zamieta sa 16 proti 13. A keďže je zamietnutý, tak budeme hlasovať o šestke pani Balzány a Gran Ferm. Kto je za? spravodajca za, proti, väčšina za, prijatý. Ústny pozmenujúci návrh spravodajcov k sedmičke. Own assessment. Kto je za tento návrh spravodajky? Neďakujem proti. Zdržali sa schválení. Sedmička Juty Hauk, spravodajca za. Kto je za? Ďakujem proti zdržali sa schválení. Osmička, pán Bizotto, pani Bizotto. Nie Bizotta? Dobre, Bizotto. Spravodajca je proti, kto je za? Barbara je za, takže treba byť za. Kto je proti? Teraz je proti, kto sa zdržal? Zamieta sa. Deviatka. Dávam hlasovať, to je pani Balzani a Goran Ferm. Spravodajca proti, kto je za? Ľavica. Aj okrem toho ešte hlasujeme elektronicky. Áno, pán Alvaro e, neznáša, aby sme ho pripájali k ľavici a má pravdu. Uzatváram hlasovanie. A, 15 proti 14, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 10, Lilit EPP, spravodajca za, kto je za, kto je proti, tá istá väčšina, 11 je pán Jensen, je to kompatibilné s desiatkou. Spravodajca za, kto je za. Väčšina, kto je proti. Menšina. Schváľuje sa. 12, 13, 14, 15, 16 odpadajú. 17. 17. Spravodajca proti, kto je za? Kto je proti? Väčšina. Zamieta sa. Osemnáctka a devetnáctka, ale musíme o nich hlasovať oddelenie. Osemnáctka pani to spravodajca proti, kto je za? Ďakujem proti. Väčšina. Devetnáctka. Lilith EPP, kto je za? Spravodajca je za. Ďakujem proti. Helga proti. Kto sa zdržal? Schválený. 20. Taliansky, ktorý pod, návrh, ktorý podporuje spravodajca, kto je za. Ďakujem proti. Socialisti a Helga, nechápem prečo, dobre. E, schválený. C, tam 21 31 padajú, 22 26 odpadajú, 27, ale je obsiahnutý v kompromise E. Treba o ňom hlasovať. Aha. 27. Holmajer Spravodajca za. Kto je za 27? Ďakujem. Kto je proti? Väčšina je za. Zdržali sa. schválení. 28. Pani Ercok. Pokrytý. 29. Pani Vertman nie je pokrytý. Spravodajca za. Kto je za? Ďakujem proti. Zdržali sa schválení. 30. pani Bizoto nie je pokrytý. Spravodajkyňa za. Kto je za? Proti? Väčšina za. Schválený. 31 našich priateľov je PP je pokrytý. 33 to je ďalší talianský návrh. Spravodajca za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto sa neodváži byť proti. Zdržali sa. Viva Itália. Schválený. 32 odpadá. 34 multinacionálny mnohonárodný pozmeňujúci návrh. Spravodajca za, kto je za, kto je proti socialisti, ale sú izolovaní, takže je schválený. 35, 6, 7, 30, odpada, 38 tiež, 39. správodajca je za, kto je za. 30, 39, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Zdržali sa schválení. 40. Spravodajca za, kto je za? Ďakujem proti, zdržali sa schválení. 41 Juta Hauk a to je, má tri časti. Prvá časť. Points are... Spravodajca je proti. Pour. To je za. Treba hlasovať elektronicky. Prvá časť jednotky, dávam hlasovať elektronicky. Otváram, uzatváram hlasovanie. 15-15. Tento raz, keďže je to pozmetňujúci návrh, tak je zamietnutý. Ensuite, la deuxième... Teraz druhá časť. Spravodajca je za. Kto je za? široká väčšina, proti, zdržali sa. Tretia časť, spravodajca za, proti, treba hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. 15.14. Tento raz tretia časť prešla Dúfam, že záverečný text bude koherentný. 42. Pani Holmajer a pán Weber. Bavorská, bavorský návrh, kto je za? Ďakujem proti. Zdržali sa, schválený. Helga sa zdržala. 43, 44 odpadajú, 45. Tu máme tri časti. Prvá časť. That this exercise to monitoring, le rapporteur... Spravodajca proti. Kto je za? Chcem elektronicky. Otváram hlasovanie k prvej časti. Všetci hlasovali, uzatváram prvú časť. Teraz napätie 15-15, opäť vynikajúco, zamieta sa. Druhá časť. Tento raz tu máme spravodajcu za, kto je za, všetci sú za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 15-15. Ten sa tiež zamieta. Pred chvíľou, no dobre. A teraz sa pozrieme na 45, je prvá časť zamietnutá, 46, pani Bizoto, hlasujeme. Kto je za, spravodajca proti, kto je proti, všetci. Takže pani Bizoto zaniká ďalší pozmenujúci návrh Juty. Odpadá lebo sme odmietli tretiu časť. 48. na pani Balcány, spravodajca za, kto je proti všetci, proti zdržali sa schválení. Následne 49, 50, 51 odpada, ale 52 nie. Spravodajca za, kto je za, široká väčšina, proti zdržali sa schválení. 53, 54, 55 odpadá, nie 56. A tam správodajca je proti, kto je za 56. -ku. Ďakujem proti. Väčšina proti, zamieta sa. 57, správodajca za, kto je za. Ďakujem proti, zdržali sa schválení. 58 kompatibilný s 57. Spravodajca za, kto je za a jeho skupina dúfam, áno. Proti zdržali sa schválení. 59 je obsiahnutý. Nebudeme hlasovať 60-61. Odpadá 62. E, kolega Jensen hlasujeme, spravodajca je proti, kto je za? Ďakujem proti. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Sen 1212. 12. Zamieta sa. 63 je pokrytý. 64 sen. Spravodajca za, kto je za? Všetci proti schválený. 65 Godmanis. Spravodajca nie je za, kto je za? Je skupina proti ostatní, zamieta sa. 66 sa stiahla, 66 sa stiahla, 67 a 68 sú pokryté. 69. pani Bicotto. Goran, niečo chceš doložiť? Um, Áno, ja by som chcel požiadať, aby sme sa pozreli na pozmeňujúci návrhoch. Návrh 68. Ja nemyslím si, že by to malo byť súčasťou kompromisu. Mali by sme o tom hovoriť ako o osobitnom pozmeňujúcom návrhu. Čo si o tom myslí pani správodajkyňa? Uh, to... Ja si myslím, že pri hlasovaní kompromisoch by sme mali riešiť túto otázku ako spravodajkyňa. Podľa mňa to bolo ohlasené ako zahrnuté v kompromise, takže je to schválené. Takže je to pokryté a teraz 69. pani Bizoto, o tom sme nehlasovali, správodajca za, kto je za? Ďakujem, kto je proti. Socialisti, ale sú v menšine. Schváľuje sa 69, eh, šuri, 70, eh, pardon, Šurian, spravodajca za, kto je za. Ďakujem, proti, zdržali sa schválené. 71 je obsiahnuté v káčku, 72 O tom treba hlasovať a správodajca nie je za. Kto je za? EPP. Kto je proti? EPP je tam rozdelené, takže sa zamieta. 73 je pokryté, 74 nie je pokrytá. Šurian, správodajca za kto je za. Ďakujem, proti, zdržali sa schválení. 75, pani McGuinness. Je tam ústny pozmeniaci návrh. Twice, heading 2A by 2. Výborne. Kto je za tento pozmenujúci návrh McGuinness? Je to sympatické meno. Kto je za, ďakujem proti Musíme hlasovať elektronicky. Hlasujeme za alebo proti Guinness. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 16 za McGuinness, 12 proti. McGuinness je schválená. 76, 77 sú už pokryté. 78 Eider Spravodajca proti, kto je za? Skupina proti, všetci ostatní, zamieta sa. 79, nový italianský pozmeňujúci návrh, spravodajca za, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 80, spravodajca proti, kto je za, Elektronicky hlasujeme. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie o 80. 15 za 14 proti schvaľuje sa. 80 je kompatibilná, spravodajca proti, kto je za, kto je proti, široko zamietnutý, 82, spravodajca za, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa? Schválený. 83, 4, 5 odpadajú. 86. Správodajca proti. Kto je za? Kto je proti? Všetci. Zamieta sa. 87 tých istých autorov, spravodajca proti, kto je za, nikto. Kto je proti? Všetci. Zamieta sa. 88 pokryté, 89 nový italianský návrh, tí sa dnes otrhli. Kto je za? Ďakujem, proti zdržali sa. Opäť vyhralo Taliansko. 90 e, pán Alvaro, dôležitá osobnosť v tomto výbore, a pani Holmajer, ešte veľmi dôležitá osobnosť. Spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, e, sú uspokojní, gratulujem. 91, Balzány Ferm, spravodajca za, ďakujem. Zdržali sa, e, schválené. 92, tí istí autory. Pán Alvaro má otázku. Otázka pre autorov, pretože Mňa by zaujímalo, kde je tá, tá odvolávka na program Erasmus Mundus v tomto pozmúvajúcom návrhu. Teda, aby tam bola poznámka počiarov, malo by to tam byť eh, niekde zapísané. Madame le rapporteur. Pani spravodajkyňa. In my original text... V mojom pôvodnom texte sa hovorí, ako ste správne upozornili o Erasmus Mundus, pozmeňujúcu návrhu pána Balzany, pani Balzany a pána Fierna sa to stratilo. Avšak nebolo to jasne indikované v dokumente. Pretože za bežných osobností by to malo byť hm, širokým, šikmým písmom a kurzívou vyznačené. Ja by som chcela tam mať. Mňa to len trochu zmietlo, pretože pozmeňujúce návrhu 38, ja mám tú verziu, ktorú som dostal včera, tam sa o Erasmus Mundus nehovorí. Ale pôvodná správa je východiskovým bodom, referenčným bodom, alebo ak to nič nebolo vymazané, tak zostane zachovaný pôvodný text, pôvodné znenie. Že, ak som to správne pochopil, hovorí pán predseda, náš spravodajkyňa navrhuje, aby sme e, do textu opätovne navrátili zmienku Erasmus Mundus. Samozrejme s podpodmienkou, že e, to nie je technická chyba, ale že autori chceli vymazať Erasmus Mundus. Ale toto hovorí o tom, že Erasmus Mundus spada do časti 1 aj keď je to už v rámci iných aktivít spomenuté. Dáva zmysel zachovať Erasmus Mundus a nechať tam túto konkrétnu... Čiže, e, Joran, potvrď mi to, naozaj Erasmus Mundus tam vypadlo omylom z tohto pozmenujúceho návrhu. Všetci sú za to a my to tam doplníme, aby sme vysvetlili, že tam ide aj o Erasmus Mundus. James? Nie, nie, nežiada o slovo, ďakujem. Takže máme tu teraz dva, máme tu ďalší ústny pozmenujúci návrh. Áno, je tu ústny pozmenujúci návrh, ktorý som navrhla a ktorý je vo vašich zoznamoch a pridáva tri slova vrátanie špeciálnej olimpiády alebo paralympiády. O handik- to, to je olimpiáda pre a, mentálne postihnuté osoby. Čiže špeciálna olimpiáda. On a compris ces deux... Všetci ste pochopili tieto dve pozmeňujúce návrhy e, a my dodáme Special Olympics. Kto je za? Ďakujem, proti, zdržali sa Schválené. 93 pána Portaša, spravodajca nie je za. Kto je za? Proti. Socialisti sú proti, zamieta sa. 94, 95, 96 sú pokryté, 97 pán Salafranka. Prekvap, Ujúce. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti. Zdržali sa. E, kolega je spokojný. 98. Spravodajca nie je za. Kto je za? Helga je za. Kto je proti? Veľa iných skupín. Zamieta sa. 99, 100, 101, 102 sú pokryté. 103. E, spravodajca za, kto je za, ďakujem, kto je proti. Zdržali sa schválení. 104, 105, 106 sú pokryté. Prejdeme k 107. pána Portaša, spravodajca proti, kto je za. Ďakujem proti. Ďakujem, zdržali sa, zamieta sa. 108, pán Salafranka, Predpokladám, že sa to týka zahraničnej politiky, kto je za, spravodajca za, kto je proti. Zdržali sa za, e, schváľuje sa 109, pán Gualtieri a ďalší, spravodajca proti, kto je za, kto je hlasujeme elektronicky. Mm, je to zábavné. keby sme mohli Nie, nie je tu dôvod na tajné hlasovanie. Ja som urobil hlúposť. Áno, správodajca hovorí, že to je chyba pre, predsedu. No dobre, dobre. Nie, nefunguje to. E, technici nás môžu vrátiť do pôvodného stavu. Est-ce qu'on peut recommencer le vote? Opätovne hlasovať. Funguje technika. Gualtieri. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie a teraz budeme vidieť, kto za čo hlasuje. 18 za, 11 proti, schválený. 110 Salafranka, správodajca proti, kto je za? Proti Zamieta sa. 111. Brandner, spravodajca proti. Kto je za, proti? Zdržali sa, zamieta sa. 112. Haglund, spravodajca za, kto je za. Ďakujem, proti. Zdržali sa, schválený. 113. Haglund a Alvaro, spravodajca je proti. Kto je za? Elektronicky hlasujeme. Otvárame hlasovanie. Končíme hlasovanie. 17 za, 13 proti, schválený. 114. Juta, ktorá chce nahradiť 140 miliónov 135 miliónmi. Ústny pozmenujúci návrh Sidónia chce to nahradiť. Sidónia si nechá 5 miliónov pre seba, kto je za. Takto pozmenený návrh proti. Juta schvaľuje, schvaľuje sa návrh 115 so súhlasom spravodajky. Niekto je za, ďakujem, proti. Socialisti, ale sa schvaľuje. 116 Pozmeňujúci návrh správodajcu osobný. Je správodajca za, kto je za, ďakujem proti. Zdržali sa schválených 117. Správodajca za, kto je za, ďakujem proti. Zdržali sa schválení 118. Spravodajca za, všetci za, kto je proti, zdržali sa schválení. Ústny pozmenujúci návrh spravodajkyne E, k šiestému odseku. To je technická vec. Všetci sú za techniku, kto je za. Proti zdržali sa. Ústny pozmeňujúci návrh k siedmému. Doda- Kto je za? Spravodajca je za. Všetci sú za. Kto je proti? Nikto. Zdržali sa. Schváľuje sa. A teraz už len hlasujeme o takto pozmenenej správe. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto je proti? Nikto. Zdržali sa. 1, 2, 3 zdržania sa, 4 zdržania sa. Správa je prijatá. Blahoželám Sidónii a ďakujem všetkým kolegom. Ospravedlňujem sa za problémy v preklade a za flexibilitu, ktorá bola potrebná a nevyhnutná. A teraz tu máme Teraz máme posledné hlasovanie o správe Juty Hauk. of the Council amending Council Regulation numéro 1 on the establishment of structures for the management of the European Satellite Radio Navigation Programs. En fait, c'est Galileo. Takže je to v podstate o Galileovi. Výborne. Všetci máte hlasovacie zoznamy a je PP. Takže môžeme hlasovať unblock. Alebo niekto si želá. Áno, dobre. Nikto nie je proti hlasovaniu en blok. Hlasujeme najskôr o návrhu legislatívneho uznesenia. Kto je za? Ďakujem proti. Zdržali sa jednomyseľnosť a teraz hlasujeme o samotnom legislatívnom akte teda o štyroch pozmeneniach, ktoré predložila Tak to je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Stržali sa? Nikto. Triumf, Juta. Gratulujeme ti. A teraz sme ukončili hlasovanie, pretože sme mali ešte aj možné, e, možné body 14-15, možné platby. Prosím spravodajcov, aby to potvrdili, ale nie sú tu žiadosti o e, žiadosti o platby z komisie, takže nie je tam nič na hlasovanie. Čiže teraz môžeme pokračovať v diskusii o šengenskom informačnom systéme, prechod k druhej generácii. Máme tu spravodajcu pána Alvara a to zodpovedá bodu s bodom 7 a 8, lebo tu ide o úpravu právnych nástrojov na jednej strane nariadenia rady a na druhej strane rozhodnutia rady. Alexander, môžete prosím vás rýchlo predložiť váš návrh? Ďakujem pekne. Ja myslím, že to poviem veľmi stručne, predovšetkým kvôli tomu, že body 7 a 8 e, sú rovnaké. Um, bod Schengenského informačného systému SIS e, sa teraz prejednáva v, vo výbore pre vnútorné veci. Kolegyňa Holmajer, e, Karol Skojo a ďalší tieňoví spravodajcovia sa tým zaoberajú. So, so kurz nagli. Vidím sa. No hm, už tak stručne som to nedokázal povedať. Takže nemáme k tomu ani až tak veľmi čo povedať. Teraz sa to prejednáva v vnútorné veci, ktorý je spravodajca. No a Ehm, boli po predložených 6 pozmeňujúci návrhov, ktoré sa tým zaoberajú. Aby sme odporúčili, že pre rozpočet 2011 pre SIS druhej generácie ehm, budú uvoľnené do rezervy a ehm, uvoľnené budú až potom, keď nám komisia vysvetlí, čo zamýšľa robiť ďalej od roku 2002. A sme do tohto projektu vrazili 70 miliónov eur. No a Teraz eh, sa vykonáva analýza, či tá technológia funkcia alebo nie. A technológie sa zaoberajú tým, že odporúčame uvoľniť tú smluvu do rezervy a že žiadame viac transparentnosti od komisie, čo sa týka pokroku, ale aj čo sa týka prekážok no a finančných prostriedkov. Prvé rozhovory s komisiou ukazujú, že komunikácia sa výrazne v porovnaní s minulými rokmi zlepšila. A súčasne pozmeňujúce návrhy navrhujú výhodnú alternatívu SIS 2 v prípade, že to nebude fungovať, pretože v súčasnosti to nefunguje a žiada sa účasť Európskeho parlamentu a zakazujú sa prechodom na tento systém nejaké dodatočné náklady. To odzrkadľujú aj pozmeňujúce návrhy a krátko, krátkosti 12. marec je lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Ak sa nemýlim, tak 16. a 17. budeme hlasovať v výbore. To je nevyhnutné, aby sme 7. a 8. apríla mohli hlasovať, alebo mohlo sa hlasovať v výbore pre vnútorné veci. A pretože to je taká citlivá téma, a tie pozmenujúce návrhy boli dohodnuté detálne s Karlosom Kojom, spravodajcom výboru pre vnútorné veci. Ďakujem pekne. To je všetko. Ďakujem pekne. Ja chápem, že to je veľmi citlivá a veľmi dôležitá otázka vzhľadom na kontrolu všetkých bezpečnostných prvkov pri vstupe do EÚ a takisto je potrebné garantovať ochranu slobod. Pani Olmajer požiadala o slovo. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja vnímam túto tému veľmi kriticky, keďže sa nemôžem zbaviť dojmu momentálne, že tým súčasným prístupom k SIS sa veľmi blamujeme. Už dlhé roky sa toto téma zaoberáme, bolo vynaložené nich na to množstvo prostriedkov a treba sa spýtovať, prečo mm, išli niektoré peniaze kam a s tým sa bude zaoberať výbor pre kontrolu rozpočtu. My potrebujeme tento systém skutočne naliehavo. Na druhej strane postup komisie nebol veľmi komunikatívny ani transparentný. Ja dúfam, že to sa v budúcnosti zmení, v blízkej budúcnosti, pretože rada inak hm, rozhoduje už v apríli a nechce pokračovať v projekte za takýchto podmienok ďalej. To znamená, že je to pod veľkým tlakom. 1. januári sa uskutočnil prvý test nejaký záťažový test, v rámci ktorého komisia sa vyjadrila v takom zmysle, že to nemôžeme vnímať, alebo nesmieme vnímať ako zlyhanie. Časť zúčastnených krajín to vidí úplne opačne, pretože tento test z januára nezodpovedal a nesplnil niektoré viaceré kritéria obvinenia nám nepomôžu. Tento test ešte budeme musieť preveriť, či to dokáže fungovať na dlhšie ako 26 hodín a je mi e, ľúto, že práve pri zadávaní údajov môjho testu e, v mojej krajine ten test už nefungoval a zrútil sa celý systém. No a to znamená, pán predseda, že pravdepodobne my ako výbor sa ešte raz budeme musieť zaoberať touto témou a ja to nepokladám za veľmi pokrokové. Ak my, Európarania, po 8 rokoch eh, skúškach elektronického systému ešte stále nedokážeme implementovať. A to eh, nespôsobuje rešpekt našich partnerov, s ktorými spolupracujeme. Ďakujem. Oui, eh, merci beaucoup. Ďakujem. Dovolím si doplniť váš úsudok istým svedectvom. Ja som e, sídlil vo výbore ministrov Schengenu predtým, ako šengenský systém bol komunatirizovaný. My sme mali vtedy ministerské schôdze ministrov, ktorí boli súčasťou krajín, ktorí boli súčasťou e, Schengenu. A to bola Európa EU12 a tam sme sa rozhodli aplikovať prvú verziu informatického systému Schengen. A už vtedy to nefungovalo. A už vtedy sme kritizovali zvolený systém. To ešte nebola Európska komisia, ona tam nebola kompetentná, ale bol to výkonný sekretariát, lebo to bol úplne katastrofálny systém a tam je veľmi málo uspokojivá situácia, pretože my teraz stojíme z očí v oči technickému problému, ktorý je samozrejme trochu ťažký a s ktorým máme teraz 10 rokov skúsenosti a ešte stále sme nenašli uspokojivé riešenie. Takže to je základný nástroj na ochranu našich vonkajších hraníc. A my všetci dobre vieme, že model, e, politický európsky model predpokladá, že budeme musieť naraz kombinovať ochranu občanov voči terorizmu, mafiám a tak ďalej a zároveň ochranu individuálnych slobôd. A teda ak nebudeme mať technické nástroje, ktoré to umožnia, tak to bude naozaj veľmi nepríjemné. Nemám žiadne iné žiadosti o slovo. Chce niekto k tomu ešte niečo doložiť? Alexander nie. Dobre, takže vám ďakujem. A ako to povedal spravodajca, e, k týmto dvom textom, e, to je teda návrh nariadenia a na druhej strane návrh rozhodnutia. Hlasovanie prebehne v rozpočtovom výbore 16. a 17. marca v kompetentnom gestorskom výbore 7. apríla a v apríli sa bude hlasovať aj na pléne o tomto bode. Ďakujem a ešte máme ďalší bod na programe a to je pokračovanie e, des diskusie k správe pána Godmanisa. On tu však dnes nie je prítomný. Ospravedlnil sa a vzhľadom na spôsobom, ako on osobne e, na tejto téme pracoval alebo pre ňu zapálený, tak si myslím, že nie je želateľné diskutovať o tejto téme bez neho. Takže, drahí kolegovia, ktorí ste zostali až do konca, e, ľavica úplne z tohto rozpočtového výboru zmizla. A nie, nie, Goran je tu. Pardon, ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. Takže, drahí kolegovia, ďakujem. My sme náš program naplnili, prosím. Koordinátorov poprosím, aby zostali v sále, pretože po tejto schôdzi budeme automaticky pokračovať koordinátormi, aby sme využili prítomnosť tlmočníkov, ktorým teda ďakujem za to, že naďalej budú tlmočiť počas zasadnutia koordinátorov. Koniec schôdze.